ďalší bod na programe e, je e, vyjadrenia Európskej rady a komisie a závery Európskej rady z 25. a 26. júna a e, summit Európskej únie zo včera, ako aj terajšia situácia v Grécku a dávam slovo predsedovi Európskej rady, pánovi Tuskovi.